Meine Damen und Herren, Dámy a páni, Kolleginnen und Kollegen, drahé kolegyne a kolegovia, požiadam vás, aby ste sa usadili. Vítam vás na dnešnom vypočutí s kandidátom na post komisára pre susedskú politiku a rozšírenie a vítam Johannesa Hána, vítam vás veľmi srdečne. Nie je to prvýkrát, čo sa zúčastňujete tohto procesu, pretože ako komisár pre regionálne otázky ste toto už zažili, no a niektoré z vecí, ktoré máte za sebou, posilnenie slabších oblasti a regiónov je tiež úlohou komisára pre susedskú politiku so všetkými problémami a mechanizmami, ktoré s tým súvisia. Dovolte mi na úvod objasniť pár technických otázok. Dezignovaný komisár dostane 15 minút na svoj úvodný prejav. Na záver bude mať 5 až 10 minút ešte priestor. No a každý Poslanec bude mať právo položiť otázku počas jednej minúty, na čo kandidát bude mať 1,5 minúty na odpoveď. Ak si to budete želať, tak bude k dispozícii ešte polminútová doplňujúca otázka, na čo môže komisár odpovedať ešte minútu. Koordinátori budú trochu privilegovanejší, počas teda v súlade s našou dohodou. Tí budú mať 4 minúty na otázky a odpovede. No a keďže sme slušní a zvorili ľudia, tak podobný priestor dostane Bernd Lange, predseda výboru INTA. Ten mi dal včera len 3 minúty, ale my sme veľkorysí, nie, aj on mi tiež dal právo na doplňujúcu otázku. Takže ja by som vám chcel pripomenúť, že po koordinátoroch a dostanú slovo predsedovia našich podvýborov a potom prejdeme k ostatným poslancom. Politické skupiny sme rozdelili do skupín, tak aby sa mohli prioritne klásť doplňujúce otázky, ale samozrejme aj menšie politické skupiny dostanú príslušný priestor. Poviem vám len jednu vec. Včera som sledoval jedno alebo dve vypočutia a musím povedať, že veľmi prísne budem dodržiavať rečnícky čas, pretože inak tých 45 rečníkov nezvládneme. No a ak vypadneme trochu z rytmu, tak to bude zlé pre kolegov, ktorí budú mať priestor na záver a pre celý priebeh. No a preto požiadam sekretariát, aby spustili časomieru a keď čas vyprší, tak je koniec. Takže ten bežný trik s tými poslednými poznámkami a poslednými pripomienkami nebude možný. Všetko ostatné spôsobí len zmetok, takže ja vás požiadam, aby sme to pri tejto príležitosti všetci dodržiavali. Ja myslím, že pán Hán má veľmi dôležité portfólio keď sa pozrieme na vývoj v krajinách východného partnerstva, to sú susedské alebo susedia Európy. Vidíme, že to je veľmi politická záležitosť. Na juhu, v krajinách južného partnerstva, sú to susedia Európy. Vidíme, že situácia tam tiež nie je veľmi dobrá a je až dramatická, takže pán Hán sa ujme pozície vo veľmi dramatickej situácii. No a situácia je taká, že komisia Junckera jeho, v jeho, podľa jeho vyjadrení povedala, že bude pokračovať v rozšírení, ale nezdá sa, že nejaké zrokovanie by mohlo byť uzavreté počas tohto volebného obdobia, ale chceme jasne ukázať, pán Hán, že naše povinnosti a záväzky voči krajinám Západného Balkánu, si plne uvedomujeme, chceme ich plniť, no a to neznamená, že budeme zaostávať. Rovnako má rokovací mandát aj Turecko, v ktorom je jasne napísané, že záverečným cieľom je členstvo a keď v rámci rokovania prístupového procesu sa objavia nejaké problémy, tak sa to v rokovaniach jasne a procese odzrkadlí. Máme povinnosť teda viesť otvorený proces, transparentný proces no a ja by som vás chcel požiadať, aby ste nám nás oboznámili so svojimi úvahami a myšlienkami a potom prejdeme